Good afternoon, colleagues. Um, thank you for being here on time. Sorry to start. Kolegovia, ďakujem za to, že ste prišli na čas. Je to, že sme začali o niečo neskôr. Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli. Máme na programe veľmi významný bod. Som ráda, že sa vám všetkým podarilo prísť. Máme na programe výmenu názorov s komisárom Kingom, ktorý má na starosti eh, bezpečnosť v Únii. Ide o pôvodne odložený bod. Som rád, že sa nám to napokon podarilo zaradiť na program. Ďakujem vám všetkým za trpezlivosť, ktorú ste prejavili. Tiež ďakujem za to, že ste sa zúčastnili aj prípravného stretnutia na túto schôdzu. Ďakujem Barbere za to, že predsedala tomu stretnutiu. Eh, aby som sa vrátil k vymovenaniu komisára Kinga do funkcie. Je to komisár, ktorý má na starosti Bezpečnostnú úniu a to spolu s tým, že je naliehavé zvýšiť bezpečnosť v únii. Dohodli sme sa, že zavedieme tradíciu tzv. bezpečnostného dialógu, dialógu o bezpečnosti eh, v našom výbore, jednak s pánom komisárom, ale aj s odborníkmi členských štátov Máme predbežný plán dvakrát ročne organizovať tento dialog o bezpečnosti. E, rozhodli sme sa, že chceme e, sa venovať konkrétnym témam. Prvý dialog s komisárom Kingom budeme na starosti implementáciu existujúce nástroje výmeny informácií v oblasti bezpečnosti. Je to veľmi významná téma, už sme o nej hovorili viackrát na našom výbore. Myslím, že všetci cítime, že je to veľmi dôležitá téma. A ďakujem pekne pánovi komisárovi za dokumentáciu, ktorú nám zaslal v rámci prípravy na toto dnešné stretnutie a tiež ďakujem ešte raz všetkým za účasť na prípravnom stretnutí 6. marca s národnými zástupcami orgánov činných trestnom konaní. Myslím, že by bol na mieste dať eh, priestor komisárovi Kingovi, aby sa vyjadril stručne tiež k útokom v Londýne, možno aj v Bruseli. Na úvod. Dúfam, že v tomto so mnou súhlasíte. Ešte raz vás vítam, pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Thank you. Uh, thank you for the invitation. Ďakujem, ďakujem aj za pozvanie. Ak dovolíte, naozaj, pán predseda, chcel by som sa vyjadriť stručne k včerajším udalostiam, ešte predtým, než prejdeme k samotnej téme nášho stretnutia. Predpokladám, že hovorím v mene nás všetkých, keď poviem, že včerajšie útoky na chodcov, ktorí práve prechádzali Westminsterským mostom nedaleko Westminsterského paláca. Tieto udalosti na všetkých šokovali a samozrejme mysľou sme so všetkými obeťami. Nemyslím si, že bola úplná náhoda, že tento útok prebehol pri príležitosti prvého výročia útokov v Bruseli, keď tu v belgickom hlavnom meste ste si pripomínali eh, pamiatku obetí a tiež zranených pri týchto útokoch. Mnohí z nich sú poznačení na celý život. Metóda útoku v Londýne zapadá do modelu, ktorý sme zaznamenali v minulosti, konkrétne v Nice minulý rok, pri príležitosti francúzského štátneho sviatku a tiež v Berlíne, tesne pred Vianocami. Bolo využité vozidlo, e, teda bežný objekt denodennej spotreby a z tohto vozidla sa stala zbraň, ktorá bola zacielená na nás, e, bežných ľudí, ktorí nejako neohrozovali nikoho. Už pred týmto najstatejším útokom sme vedeli, že teroristická hrozba je e, mimoriadne vysoká v celej Európe. Útok, ku ktorému došlo pred britským parlamentom, je útokom na našu demokraciu. Myslím si, že v tomto sa zhodujú všetci v Európskej únii páchatelia týchto útokov chcú um, útočiť na náš spôsob života, na naše hodnoty, ale my im nedovolíme zvíťaziť. Preto som presvedčený, že Francúzsko veľmi správne e, sa rozhodlo pokračovať v plánoch e, na majstrovstvo sveta vo futbale aj po útokoch v Nice a tiež si myslím, že decembrové rozhodnutie nemeckých orgánov bolo správne zachovať e, otvorené predenočné trhy. Nikdy sa nedopracujeme k 100% bezpečnosti, nikdy e, nebudeme na úrovni nulového rizika. Ale môžeme zaistiť, aby akékoľvek ďalšie útoky boli čo najzložitejšie a tým pádom e, čo najmenej pravdepodobné. A domnievam sa naozaj, že v tomto smere dosahujeme už pokrok vďaka nášmu spoločnému úsiliu zasahovať do priestoru teroristov a ostatných, ktorí sa chcú dopúšťať takýchto útokov, ktorí sú ohrozovať naše spoločné úsilie. Musíme v tomto procese pokračovať. A to, o čom chceme hovoriť aj dnes, je súčasťou tohto procesu. Ďakujem za to, že som sa mohol na úvod vyjadriť k tejto téme. Teraz by som prešiel, ak dovolíte, k téme nášho dnešného stretnutia. Navrhli ste, aby sme využili toto stretnutie na prejednanie nástrojov poskytovania informácií a snahe posilniť našu spoločnú bezpečnosť. Ja Veľmi rád sa k tejto téme vyjadrím. Na vaše požiadanie sme vám poskytli e, podrobnejšie informácie, ako ste spomenuli, pán predseda, na úvod. A chápem to tak, že ste absolvovali aj produktívne diskusie s národnými expertmi prednedávnom. E, tým, že sa čoraz zvyšuje zložitosť rôznych hrozieb, spolupráca a tiež vzdielanie informácií je e, čoraz dôležitejšie z hľadiska pomoci a tiež zvyšovanie bezpečnosti našich občanov. Iba spoločnými sílami sa nám podarí vysporiadať sa s rozličnými hrozbami terorizmu, ale tiež organizovaného zločinu a počítačových útokov. Ako sme už mali možnosť eh, sa na tom zhodnúť, domnívam sa, že prvým krokom je v plnej miere využiť existujúcu legislatívu a iniciatívy v snahe podporovať výmenu informácií medzi všetkými aktérmi v oblasti bezpečnosti a preto komisia neustále vyzýva členské štáty, aby v plnej miere využívali potenciál existujúcich systémov výmeny informácií na európskej úrovni. A tiež sa snažíme členské štáty v tomto smere podporovať aj finančne, aj skúsenosťami, aj v iných formách. Komisia sa snaží s touto výzvou eh, vysporiadať. V apríli 2016 sme eh, vytvorili stratégiu v tomto smere, ktorá má za úlohu analyzovať existujúce informačné systémy, tiež zadefinovať, kde sú nedostatky, medzery a tiež navrhnúť, aké kroky by sa mali prijať na nápravu. Lepšie plnenie a lepšie využitie európskych informačných systémov je jedným z pilierov v snahe dosiahnuť lepšie, inteligentnejšie informačné systémy a tiež interoperabilitu. Už sme mali možnosť, aspoň niektorí z nás, prediskutovať e, aktuálnu situáciu v oblasti výmeny informácií v pléne vo februári. Ale pre tých, eh, ktorí nemali možnosť sa tejto rozpravy zúčastniť, by som rád pripomenul, čo tam zaznelo. Aktuálny stav eh, existujúcich systémov. Schengenský informačný systém, poprvé, ako viete, to je najvyužívanejší informačný systém o činných trestnom konaní v Európskej únii. Podľa mňa je to skutočný eh, operatívny úspech Využívajú ho členské štáty čoraz viac. V roku 2016 príslušné orgány preverili osoby a tiež objekty oproti údajom databáze v e, viac ako 4 miliardách prípadov. To je 40-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom, rokom 2015. Tiež e, počet e, nájdených údajov e, sa zvýšil e, zo 150 tisíc v roku 2015 na viac ako 200 tisíc v roku 2016. Ešte stále je však čo zlepšovať aj v technickej, aj v operatívnej oblasti, aby tento systém bol ešte efektívnejší a účinnejší. A preto komisia predkladá súbor legislatívnych návrhov. K tomu sa vyjadrím o niečo neskôr. Naša agentúra EULISA pracuje eh, v rámci platných eh, pravidiel v kontexte SIS, eh, najmä že sa týka spúšťania automatizovaného systému AFIS na identifikáciu tlačkou prstov. Vďaka tomu by pohraničné jednotky mali možnosť vyhľadávať aj vďaka tlačkom prstov v databázach a tiež budú môcť identifikovať totožnosť osôb dôveryhodnejším spôsobom a tiež budú môcť rýchlejšie zistiť, ak niekto cestuje s falšovanými e, dokladmi. Do konca tohto roka by sa tento pilotný projekt mal rozšíriť e, na 6 členských štátov. Komisia podporuje tiež osvetové kampane v členských štátoch. Domnívame sa, že to pomáha v snahe zvyšovať míru využitia systému SIS v členských štátoch 800-percentný nárast v počte diskrétnych a konkrétnych vyhľadávaní sme zaznamenali na úrovni národných bezpečnostných zložiek v posledných dvoch rokoch. Ďalej po druhé, rozhodnutie PRUM, ako viete, významný nástroj v podpore cezhraničnej spolupráce vznikol v roku 2008, umožňuje výmenu údajov o DNA, otlačkoch prstov a, otlačkoch prstov a registračných eh, čísel vozidiel. August 2011 e, bola e, lehota e, uplatniť toto rozhodnutie v praxi. Pre členských štátov ešte stále toto nesplňa. Komisia v septembri spustila konanie veci poručenia vo všetkých piatich prípadoch sa očakáva čo skoro rozhodnutie o ďalších krokoch. Okrem toho komisia podporuje členské štáty, aby v plnej miere využívali rozhodnutia prúma v snahe zjednodušiť výmenu osvedčených postupov ďalej po tretie, tzv. švédska iniciatíva, čo, ako viete, poskytuje spoločný právny rámec pre výmenu informácií medzi členskými štátmi. Tu sa podarilo dosiahnuť pokrok v implementácii, ale ešte stále sú rozdiely v tom, ako členské štáty e, tento nástroj využívajú. Práve ako e, prebieha vyhodnotenie miery plnenia, aby sme získali lepší prehľad a potom sa rozhodne o tom, aké ďalšie kroky by sa mohli prijať v snahe zaistiť e, riadne plnenie vo všetkých členských štátoch. Ďalej po štvrté rozhodnutie Rady 2005-671 o výmene informácií o teroristických činoch. Toto, ako viete, žiadajú členských štátov, aby poskytovali relevantné informácie Europolu, Eurojustu a ostatným zainteresovaným členským štátom až na prípady, v ktorých by to mohlo ohroziť vyšetrovanie tento proces sa ešte posilnil schválením smernice o boji proti terorizmu. Chcel by som pri tejto príležitosti sa poďakovať e, opäť Európskemu parlamentu, najmä vášmu výboru, za prácu, ktorú ste odviedli v tejto oblasti. Domnívam sa, že to významne prispeje k posilneniu našej bezpečnosti. Ďalej po piaté, vízový informačný systém. Aj ten pomáha zaistiť internú bezpečnosť členských štátov od septembra 2013. Eh, orgány činné v trestnom konaní eh, získali prístup k týmto databázam na základe konkrétneho rozhodnutia Minusovania eh, práva tiež sa ukázalo, že v praxi prístup k tejto databáze VIS je ešte stále dosť nejednotný. Keď sa pozrieme na agentúry, podarilo sa nám dosiahnuť významný pokrok v posledných dvoch rokoch vo výmene informácií um, a poskytovaní informácií uh, Europolu a Eurojustu, napríklad počet zahraničných bojovníkov, o ktorých sa informoval Europol a ktorých údaje boli vložené do informačného systému Europolu, sa dvojnásobil od decembra 2015 a dosiahol 7884 uh, záznamov v januári tohto roka. Zdôrazňujem, že ide o občanov Európskej únie aj príslušníkov tretich krajín. Toto je výsledkom čoraz väčšej dôvery v systémy Europolu, lepšie pochopenie prašný odvodách, taktiež rozsiahlosť datovej bezpečnosti. Ďalej po siedme, Európska smernica o PNR. Tu odsúhlasili všetky členské štáty, ale zatiaľ ešte nie je všade implementovaná. Ako viete, členské štáty majú lehotu do mája budúceho roka, aby ju implementovali eh, v praxi. V novembri minulého roka komisia prijala konkrétne usmernenia a pokyny k výmene osvedčených postupov tiež prebehli semináre, stretnutia, poskytujem aj finančnú podporu a tiež vznikla platforma pre eh, konkrétnych eh, aktérov z tohto sektora. Tiež sa chystáme prijať implementačné rozhodnutie o datových formátoch a tiež transmisných protokoloch, ktoré by letecké spoločnosti mali dodržiavať pri poskytovaní údajov um, leteckých cestujúcich um, príslušným národným orgánom. Teraz by som sa pozrel na legislatívne iniciatívy, ktoré komisia predložila, aby um, nejakým spôsobom uh, riešila nedostatky, ktoré existujú. Komisia v decembri predložila tri návrhy, aby rozšírila uh, šengenský informačný systém. Tieto návrhy prispejú k tomu, aby sa zvyšila efektívnosť výmeny informácií medzi členskými štátmi v snahe potláčať cezhraničný terorizmus a tiež um, kontrolovať lepšie hranice. Poprvýkrát sa nám podarilo navrhnúť povinnosť členských štátov um, vydať upozornenia do SIS v prípade zistenia osob, ktoré sú podrežené z terorizmu. Taktiež sme E, zaviedli zákaz vstupu pre príslušníkov tretich krajín, e, ktoré budú povinné v SIS, aby sme posilnili plnenie takýchto zákazov. Navrhované nariadenie tiež posilňuje ochranu údajov tým, že zavádza ďalšie um, záruky z hľadiska ochrany údajov. Teraz to prejednávate vy a rada. Veľmi rád budem úzko spolupracovať so spravodajcami aby sme to čo najskôr posunuli do e, ďalšieho zdarného štádia. Ďalšie návrhy sú tiež ešte na stole. Jednak sa týkajú reformy azylovej databázy Eurodac, aby sme zvýšili funkčnosť tejto databázy, najmä z hľadiska nelegálnej migrácie a návratov, ako aj e, Európsky systém e, testných registrov, aby zahrňal aj osoby, ktoré sú príslušníkmi tretich krajín. Očakáva sa úprava v júni Teraz by som sa rád vyjadril k návrhu systému entry-exit vstupov a výstupov. Prekročenie externých hraníc EÚ občanmi tretich krajín. Myslím si, že tie mechanizmy, ktoré boli zavedené, e, pomôžu pri sprehľadnení pohybu. Bude jasné, kto vstupuje a vystupuje zo šengenského územia a napomôže boj proti terorizmu tým, že sa zjednoduší identifikácia e, páchateľov, spolupáchateľov a ich obetí. Ja skutočne pekne. Vítam e, správu, ktorú vypracoval pán Demera. Ďakujem aj tomuto výboru za predložený návrh a teším sa na to, že sa započaté práce dopracujú k úspešnému záveru. Ešte chcel by som hovoriť o našom návrhu e, systému ETIAS. Mal by napomôcť e, bezpečnosti a rizik spojených s neregulárnou migráciou. A teda malo by to podchytiť e, e, tie riskantné osoby ešte pred vstupom na územie EÚ. Ako bolo dohodnuté inštitúciami v ich spoločnom vyhlásení, tento návrh je legislatívnou prioritou, to jest mal by byť schválené pred koncom tohto roku. A veľmi rád podporím všetko úsilie súvisiace s týmto materiálom. Práca na ETIAS sa odvíja od pokroku, ktorý bude dosiahnutý eh, v, na diskusiách eh, o týkajúcich sa interoperability. Eh, dovolím si však tvrdiť, že to možno nie je najšťastnejší návrh. Komisia predložila návrh ETIAS, aby vlastne reagovala na istú medzeru, e, vzťahujúcu sa na cestujúcich, e, ktorí požívajú bezvízový styk. ETIAS ako samostatný nástroj, e, ktorý vlastne doplní tie chýbajúce miesta, tie šedé miesta. Je potrebné urgentne reagovať na veci, ktoré súvisia s ETIASom. Ako viete, Niektorí z vás mali určité výhrady voči e, e, štúdii realizovateľnosti, ale nám sa to zdalo byť potrebné vzhľadom na naliehavú potrebu e, vyplniť určitú informačnú medzeru. Preto bolo prijaté to spoločné vyhlásenie a intenzívne sa pracuje na ETIAS. Práca na interoperabilite by nemala znamenať dlhšie otálanie alebo dokonca odklad e, mnohých, e, mnohých dôležitých e, legislatívnych aktov EÚ, napríklad tie, ktoré sa týkajú ETIASu alebo aj SIS. To sú systémy, ktoré potrebujeme tak či onak a bez, to, bez ohľadu na to, a k čomu sa dopracujeme v rámci nášho hodnotenia a dohody na interoperabilite. Tieto systémy, o ktorých som hovorila, potrebujeme. A teda na marko interoperability musíme skutočne zlepšiť komunikáciu medzi systémami, ktoré využívame. Posledne, keď som bol v tomto výbore, to bolo v januári, hovoril som o priebežných zisteniach skupiny expertov na vysokej, skupine, e, na, na vysokej úrovni, ktorá sa práve venovala tejto téme. Táto skupina na vysokej úrovni pokračuje vo svojej práci a e, prvú svoju podobu svojej správy predloží e, v, na jar. Budú tam zistenia a odporúčania. No a nadväznosti na stratégiu z roku 2016. Stratégia má za to, že bude vhodné predložiť konkrétne návrhy rade aj komisii e, v polovici mája, aby sme mali nejakú predstavu o tom, aký, akým smerom by sme sa mali uberať v ďalších mesiacoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. Komisár King, skutočne ide o dialog. Napriek tomu, že je štvrtok popoludnie, ma teší, že sú tu kolegovia. Ďakujem. Myslím si, že e, ste e, pospomínali e, zoznam veľmi dôležitých tém. Je to, je to zaujímavý zoznam a takisto rovnako dlhý je zoznam kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť. Takže začneme prvým, prvou. Ďakujem za slovo, ďakujem za to, že ste nám poskytli veľa myšlienok, podnetov týkajúcich sa smerovania práce komisie. Včerajši, včerajšie včerajšie útoky, eh, ktoré eh, vlastne boli súbežne s, eh, v Londýne, ktoré boli súbežne s oslavom prvého výročia atentátu v Bruseli, nám naznačuje, že musíme skutočne eh, pokračovať našej práci a musíme, eh, nesmie utechať naše úsilie, venovať tomu pozornosť, pozornosť všetkým, všetkému, čo súvisí s bezpečnosťou. E, ja vás chcem poprosiť, aby ste trošku detálnejšie rozobrali to, čo ste naznačili, pilotný projekt o odlačkoch prstov. Hovorili ste, že nám participuje 6 členských štátov. Mohli by ste nám dať nejaké detaily, či teda tento e, pilotný projekt bude rozšírený aj na ďalšie členské štáty. Mohli by ste nám povedať, o ktorých 6 štátov ide v tejto chvíli a niečo aj o tom projekte, aby sme pochopili, čo sa vlastne deje v de- dele tejto oblasti. Po druhé, Prúmská dohoda považujem za nehorazné, že 10 rokov po schválení Prímskej dohody máme ešte taký veľký počet eh, členských štátov, ktorí eh, ne, neuplatňujú eh, princípy tejto dohody v úplnosti. Skutočne táto dohoda je veľ, veľmi dôležitá a, a napomohla mi, k, jej dôsledné plnenie by napomohlo preklenúť určité problémy, ktoré máme v poskytovaní informácií. Čo sa týka ETIASu, e, je dôležité e, e, skutočne hovoriť o posudzovaní vplyvov. Včera sme mali pomerne dlhú diskusiu s komisiou práve o tom, či je potrebné posudzovanie vplyvov, či nejaká komplexná štúdia realizovateľnosti stačí alebo nie, čo by malo byť prioritou. Domnievam sa, že Správne je konštatovanie, že existujú určité medzery a ETIAS má slúžiť na to, aby e, boli preklenuté ale pretrvávajú obavy moje aj kolegov, či ten návrh v súčasnej podobe e, sa presadí a má zmysel, ak nie je nejaká e, štúdia realizovateľnosti. No a potom e, e, ste aj naznačili, že e, vlastne tá pracovná skupina by mala mať niečo k dispozícii v, v máji, začiatkom mája, takže tešíme sa na to, uvidíme, ako ďalej potom postupovať v spolupráci. Ďakujem. Birgit Sipel má slovo. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať, pán King, za to, že ste sa dostavili. Ak mám byť úprimná, tak e, viac a viac e, e, sa dostávam do situácie, že tomu nerozumiem. Stále sa hovorí o tom, že sú určité nedostatky v informovanosti, sú tam medzery, treba ich preklenúť a nemáme dosť času na posudzovanie vplyvov. Keď sa vrátim v čase, Spomeniem si na prvý text, ktorý toto ošetroval. Tam bol taký problém, e, že e, že e, systém SIS nebol vraj dostatočne dobre využívaný a preto sme neodhalili dostatočne včas potenciálnych vachateľov. Prímská dohoda, ktorá mala byť plne uplatnená v roku 2011 a do dnešného dňa mnohé členské štáty E, tak neurobili, pričom prvé konania o nedodržiavaní e, európskeho aky voči tým členským štátom, ktoré to nemajú úplne zavedené, sa začalo v roku 2016. No a jednoducho e, toto argument sa opakuje aj pri ďalších veciach. Prečo sa teda ponáhlame, že nemáme čas, keď zistujeme, že to, čo sa schváli, nie je uplatnované? To isté platí aj pre Eurodac ter, teda, e, e, snažíme sa schváliť e, rozhodnutie, ktoré by znamenalo zhromažďovanie ešte väčšieho množstva dát a ja som nevidela posúdenie vplyvov, ktoré by ma presvedčilo o tom, že snímanie otlačkov prstov 6 detí pomôže riešiť zú situáciu. Členské štáty už dnes robia, snímajú otlačky prstov žiadateľov o, o azyl. Tieto otlačky prstov nie sú vždy potom vkladané do systému systému Eurodaku. Čiže my máme v praxi určité, informač- určité medzery alebo nedostatky v postupoch. Mnohé členské štáty mali tieto nedostatky. Bolo by dobré opäť e, rokov sa opäť pozrieť, ako ETIAS je e, zavedený, pokiaľ teda to ETIAS bude schválené v tom horizonte, ako ste naznačili. Či to skutočne prinesie zlepšenie výmeny informácií medzi členskými štátmi. Chcela by som to zhrnať, ak hovoríme o proporcionalite e, e, tohto systému, e, tak chcela by som pripomenúť, že hovorilo sa o tom, že potrebujeme viac dát a dnes často už hovoríme, že máme priveľa dát a nevieme sa s nimi popasovať. Mali sme expertné stretnutie s osobami zo štyroch členských štátov, sme hovorili o PNR a priznali sa viacerí zo zúčastnených, že stále zápasia s tým, ako, ako efektívne e, sa narábať s tými obrovskými kvantami e, e, dát a ako v nich efektívne filtrovať, aby identifikovali tých podozrivých alebo potenciálnych teroristických pachateľov. Teda je tu otázka, ak budeme zhromažďovať viac a viac dát, ako chce komisia zabezpečiť ochranu dát, ochranu e, súkromia, ale aj rôzne procesné záruky, napríklad e, m, e, takú otázku ako ako dôkazné bremeno, ako ako e, právo, e, právo na obranu a e, skutočne hovorili sme tu aj o efektívnom systéme vstupu a výstupu a včera sme hovorili o tom, že je dôležité zbierať zdravotné údaje, údaje z trestného registra, potom ešte je tu Interpol, Europol, ale do, tam nechcem zachádzať. Ak hovoríme o interoperabilite, o interoperabilite. Ak vytvárame nejakú veľkú banku dát, tak e, chceme nakoncipovať nejaké, nejaký e, legislatívny akt, teda v čase, keď už bude e, konečná skupina, konečná správa od tej expertnej skupiny a možno očakávať, že dostaneme aj nejaké posúdenie vplyvov. Už veľmi dlhý čas nič také sme nevideli. Ďakujem. Pani Stevens prišla aj odišla. Uvidíme, či sa vráti. A za Alde tu máme Natali. Ďakujem, Klod. Ďakujem aj vám, pán komisár. Ako už povedali kolegovia, táto diskusia v rámci prvého dialogu o vnútornej bezpečnosti, e, konkrétne to dnešné stretnutie je mimoriadne relevantné e, aj po včerajších e, dvoch významných udalostiach. Jednak eh, spomienková udalosť pre príležitosti prvého výročia útokov v Bruseli a tiež hrozné udalosti, eh, ktoré sa udiali v Londýne včera. Teda eh, vaše portfólio je mimoriadne dôležité v týchto dňoch a tiež to dokazuje, ako veľmi občania očakávajú odpovede v oblasti bezpečnosti od Európskej únie a tiež očakávajú kvalitné riešenia. Váš mandát potrvá už len dva roky, viac menej. Napokon aj náš e, aktuálne zvolený, teda náš mandát, mandát aktuálne zvolených poslancov už potrvá len dva roky a pritom máme už za sebou e, aj e, konkrétne výsledky, ktoré sa nepodarilo dosiahnuť v doterajšej práci. Čo sa týka výmeny informácií, to ste spomenuli na úvod, vieme, že výmena informácií je oblasť, ktorej je ešte naozaj veľa čo zlepšovať. Je to totiž oblasť, ktorá je e, ešte stále príliš e, e, nejednotná. Databázy sú nekoordinované, taktiež neprebieha úplne optimálne poskytovanie informácií, zdieľanie informácií a zároveň je to parketa, na ktorej sa navrhuje najviac riešení. Poskytujú sa tiež konkrétne finančné prostriedky pre vnútornú bezpečnosť a tiež je snaha zvyšiť interoperabilitu systémov, e, vytvoriť jednotné e, vyhľadávacie mechanizmy. E. Ale čo môžeme konkrétne, pán komisár, očakávať, aby sa celá vec trošku rýchlejšie začala hýbať? A ďalej po druhé, pri vašom vypočutí, keď sa hovorilo o hodnotení globálnej situácie. 3. apríla máme naplánované stretnutie na túto tému. Ja by som bola rada, keby po tomto vyhodnotení aby som mohla eh, svojej skupine poskytnúť niečo konkrétne, niečo konkrétne, eh, čo som sa dozvedela z tohto stretnutia, aké konkrétne kroky sú naplánované a ďalej. Eh, ďalšia téma, počítačová kriminalita mňa dosť zarazilo Eh, keď ste spomenuli eh, pojem um, kyberodolnosti, neviem, čo presne si predstaviť pod eh, týmto pojmom. Ehm, chcem aj tu zopakovať aj svoju otázku, čo konkrétne, ehm, naozaj aj tu hľadám konkrétnosť, čo konkrétne si môžu európsky občania predstaviť pod týmto pojmom. Chcem sa opýtať tiež, aké konkrétne kroky v tomto smere chcete prijať. A ďalšia vysoko aktuálna téma. Pred 48 hodinami Spojené štáty zaviedli nové obmedzenia, ktoré sa týkajú um, prepravy uh, tabletov a ďalších zariadení uh, na letoch z Blízkeho východu. Um, preli sa podobné opatrenia aj uh, v nedávnych mesiacoch. Um, náš tzv. priateľ pán Trump eh, prijal aj toto ďalšie reštriktívne rozhodnutie. Ale chcem sa opýtať, či sa uvažuje v Európskej únii zavedenie podobných opatrení celkovo a tiež eh, ako sa celkovo staviate vy ako komisár eh, k tejto situácii, k tomuto rozhodnutiu USA. Um, Ďakujem, Natali. Máme ďalšieho, ďalšiu rečničku. Pani Argentíny, e, z Argentíny mm, mm, komisár nám hovorili o interoperabilite e, e, systémov počítačových a vlastne šiesta správa bola, to bola predložená aj správa ohľadom dosiahnutom pokroku v oblasti bezpečnosti. Vo vašej správe hovoríte o D radikalizácii, o tom, ako vrácať džihadistov ako nakladať tak a, a posudzovať tzv. meké ciele. A, a takisto tá správa hovorí o tom, ako sa postaviť bezpečnostným hrozbám vznútra Domnievam sa, že dôležité je e, odhalovať a, a teda aj predchádzať bezpečnostným hrozbám interne, e, ale e, keď hovoríme o databázach, ktoré rastú a ktoré sú, sú navzájom prepojené, zdá sa, že sú zamerané hlavne na bezpečnostné hrozby zvonka. Použijem príklad Eurodaku E, ktorý je dobrým príkladom toho, čo chcem povedať. Je to systém, ktorý umožňuje uplatňovať Dublinský dohovor, takisto umožňuje e, ako si e, rozdielovať do kategórií žiadateľov a azylu a chceme ho využívať aj na ďalšie trestnoprávne vyšetrovania, využiť ho viac aj pre návratovej politike. Úprimne povedané, mám trošku obavy z takéhoto vývoja nie je možné eh, falzifikovať štatistiky. A práve v kontexte Eurodaku 6 eh, ro- deti od veku 6 rokov budú vkladané do systému, budú aj predmetom eh, trestnoprávneho vyšetrovania. E, nestane sa o niekoľko rokov, že budeme mať v takýchto štatistických hodnoteniach viac a viac detí a len z toho dôvodu, e, že e, sa, sa, sa podchytili aj deti teda od tohto roku, na rozdiel od rokov predtým. No a Namiesto toho, aby sme zbližovali komunity, zdá sa, e, že vnášame ďalšiu, e, ďalší prvok e, neistoty, potenciálneho ohrozenia, bezpečnosti taký prvok strachu do komunít. A položím ešte jednu otázku. Tú otázku som položila na prípravnom stretnutí pred týmto zasadnutím. Bolo to stretnutie s expertmi. Nedostala som odpoveď od nich. Ako to teda funguje celé? Povedzme, e, policajt niekoho zastaví, policajt e, vla, e, má obrovské množstvo databáz, s ktorými pracuje a, a vlastne nejaká podozrivá osoba, jeho meno sa vloží do toho systému a potom sa robí vlastne lustrácia, buď sa tam spáruje toto hľadanie alebo nie v tom prípravnom stretnutí s expertmi, s policajtmi pred niekoľkými týždňami, tak ako je už zdá sa, charakteristické pre nich, e, všetci ospevovali zlepšenú interoperabilitu, ale neboli schopní uviesť čo len jeden jeden e, príklad toho, že sa im podarilo e, predísť alebo zvládnuť nejakú hrozbu práve kvôli tej interoperabilite. Ja by som bola veľmi povďačná, keby mi niekto už uviedol konkrétne príklady, aby som pochopila, o čo v tej ospevovanej interoperabilite ide. Pani Holmajer. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, pán komisár prvom rade by som chcela vedieť, e, ktorých 5 krajín e, toto ešte nepresadili, pretože neimplementácia od augusta 2011 je e, skutočne veľmi dlhé obdobie bolo by naozaj dôležité, aby e, sa takéto veci implementovali včas. A e, zrejme by bolo treba začať konanie za porušenie zmluvy, pretože e, keď sa to nepodarilo eh, implementovať od roku 2011, už roku 2012-2013 eh, malo by začať takéto konanie. A po druhé, eh, mohli by ste nám uviezť nejaký časový harmonogram, pokiaľ ide o skupinu na vysokej úrovni pre interoperabilitu. Považujem to za veľmi dôležité. Bola by som vám aj vďačná, keby komisia a členské štáty mohli uviezť viaceré príklady. Veľmi veľa príkladov som počula včera na konferencii Europole, Europolu a tam sa naozaj hovorilo o ťažkostiach e, konektivity e, s databázami a e, takto vznikajú problémy. A to, čo povedala pani kolegyňa Sargentini, vedie k tomu, že vznikajú medzery. Niekde sú údaje, niekde nie sú údaje, nedajú sa pospájať, alebo jednoducho nie sú porovnateľné a tam sa objavujú tie diery alebo medzery a tie vedú k tomu, že informácie sa nespracujú včas alebo sa neporovnajú včas. No a tretia otázka, tá súvisí e, s analýzou dát. Včera e, na konferencii e, som videla, že je veľmi dôležité analyzovať tie údaje alebo informácie, ktoré sú k dispozícii. Bolo by možné tieto analýzy, ktoré sú ešte pomerne malé, dať e, niekam, aby sa e, dalo k ním dostať e, v primeranom čase, aby členské štáty mohli využiť tieto analýzy. Bolo by teda dobré, aby sa naozaj tieto analýzy sprístupnili v primeranom čase. Ďakujem veľmi pekne, pani Čeniči. Grazie, prezidente, grazie, komisár. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste sa k nám dnes pripojili. Chcela som byť v Ríme na oslavu 60. výročia podpisu zmluvy, ale dnes e, som si splnila povinnosť a som tu. V prvom rade by som chcela vyjadriť solidaritu s obeťami včerajšieho útoku. A myslím si, že ochrana obetí, čo máme aj v smernici o boji proti terorizmu, je dôležitá. A preto som naozaj rada, že ste dnes tu. Ale keď hovoríme o téme nášho dnešného stretnutia, tak žiaľ, videli sme včerajšie útoky a videli sme, že tieto útoky sú úplne nepredvídateľné. A medzinárodná teroristická sieť e, organizuje tieto útoky a máme spoluprácu aj medzinárodnej smernici o cestovnom e, e, o, o boji proti terorizmu a hovorí sa tam aj o výmene informácií, ktorá je dôležitá pre boj proti tejto trestnej činnosti. Nikto nie je bezpečný. A chcem sa vám poďakovať za veľmi komplexnú prezentáciu. Mnohí kolegovia hovorili o veciach, ktoré e, som chcela spomenúť aj ja. Hovorili o databázach, o e, fragmentovanom prístupe k databázam a systémom. A nie všetky e, krajiny zatiaľ prijali promské rozhodnutie. Chcela by som vedieť, či pokiaľ ide o skupiny krajín, ktoré e, prispievajú väčším objemom údajov e, než iné sú známe a e, či je takisto známe, prečo nevyužívajú krajiny tento nástroj viac. Vy to viete, aké mechanizmy má systém, aby jednoducho nejako vyrovnal túto nesymetriu. Viacerí e, kolegovia hovorili aj o potrebe rýchlo konať. Pani Holmajer hovorila o tom, že treba mať jedno rozhranie e, so spoločným prístupom e, k údajom, áno. Niekedy prevádzkovateľia to nesjednotučuje. Niekedy je naozaj veľmi e, ťažké e, dostať sa k údajom a e, nemajú jeden, jedno rozhodne a to ešte viac komplikuje situáciu. A hoci to nie je úplne dnešná téma, tak tá téma boja proti kyberzločinu, tak musím povedať, že počítačová kriminalita nie je len, že je nebezpečná pre občanov, ktorí idú na internet, ale sú tu aj vážne rizika pre vlády a štáty. Keby ste nám mohli povedať viac aj o tomto. A pokiaľ ide o bezpečnosť, bolo by to dobré. Myslím si, že tam musíme urobiť kroky, aby sme ochránili občanov. Ďakujem veľmi pekne, Katarína. A teraz pán Kvalio. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Takisto by som chcel vyjadriť svoju solidaritu s vami a s vašimi spoluobčami v tejto smutnej chvíli. Sme tu na to, aby sme hovorili o existujúcich systémoch, o databázach, ktoré už tu máme. Naozaj si myslím, že by sme sa mali pozrieť na to, čo tu už máme. A mali by sme schváliť nástroje, ktoré už e, boli predložené, až potom by sme sa mali pozrieť e, do budúcnosti. Teším sa na výsledok skupiny vysokej úrovni pre interoperabilitu. Mali by byť naozaj východiskovým bodom pre ďalšiu diskusiu, ale e, chcel by som zdôrazniť, že treba ďalej konať v oblasti interoperability, alebo treba mať informačnú stratégiu e, únie, ktorá začne fungovať až potom, keď systémy, ktoré tu momentálne máme, budú buď schválené alebo zamietnuté. Ako ste vy sám povedali, od e, začiatku e, vášho pôsobenia ako komisár musíme byť pragmatickí a musíme robiť všetko preto, aby sme zvýšili bezpečnosť občanov a to sa dá len tak, že zlepšíme to, čo máme. Schengenský informačný systém je toho dobrý príklad ten bol vyvíjaný e, konzistentne e, konzultáciami so zainteresovanými stranami a to viedlo k zlepšeniu systému. E, spolu so spravodajcom a s vami budeme na tom ďalej pracovať a myslím si, že robíme naozaj dobrú a rýchlu prácu. A súhlasím s tým, čo ste povedali o otlačkoch prstov pravdu povediac, biometrické e, údaje už e, boli predpokladané v e, dvojke, Nevyužili sme to plne, nevyužili sme teda toto právne ustanovenie, ale potrebujeme využiť tieto otlačky prstov. A na druhej strane máme aj ďalšie systémy, o ktoré ste spomínali, napríklad PNR a PRUM my by sme mali čo najrychlejšie schváliť PNR a teda schválili sme to čo najrychlejšie, ale o rok na to, to členské štáty stále e, nepoužívajú. Pokiaľ ide o rozhodnutie PRUM, 9 rokov po schválení a 6 rokov e, po uplynutí implementačného obdobia 5 štátov e, stále neplnia svoje záväzky a rada sa ani nedeli o štatistiky o používaní tohto systému. A pokiaľ ide o poslednú otázku, musím povedať, že som e, obhajoval e, lepšie používanie e, informácií, než používanie stále viac informácií. Podľa komisie informačný systém Europolu narastá a takisto aj vstup do systému. A moja otázka je, poskytujú členské štáty e, lepšie informácie Europolu, alebo nie, ak áno, čo viedlo k tejto zmene. Ďakujem, Carlos a Sophie Intveld. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem, a pán komisár. Tiež som mala pocit, že je dôležité tu byť na tejto rozprave práve dnes, viac než kedykoľvek predtým. Tiež som smutná z toho, čo sa stalo včera, ale som aj veľmi nahnevaná počujeme, že islamský štát sa prihlásil k tomuto útoku, ale oni sa prihlasujú ku všetkým e, útokom. V posledných mesiacoch e, bolo veľa takýchto jednotlivcov, ktorí boli opití, svetovaní, e, mysleli si, že sú hrdinovia alebo čokoľvek a tento muž, ktorý zautočil včera, mal nôž v aute. To je predsa patetické. Oni si uh, E, naozaj myslia, že budú niekým, keď e, vystúpia a zautočia nožom, to ma naozaj veľmi hneva. E, po všetkých útoch máme stále tú istú mantru, ktorú opakujeme. To predsa nezmení náš spôsob života. A potom, čo urobíme ako ďalšiu vec? Naďalej ničíme základné práva a zákonnosť. Teraz moje otázky prvom rade vy hovoríte o tom, že by sme mali preklenúť uh, informačnú medzeru. Uh, nikto, kto má zdravý rozum, nie je proti tomu, ale čo to presne znamená? Uh, podporujem každú iniciatívu pre lepšiu výmenu informácií. Ako viete, ja som bola za automatické a povinné výmeny informácií. Ale keď sa pozrieme napríklad na včerajší útok, tak ten muž sa narodil v Spojenom kráľovstve a MI5 ho poznali. Uh, vedeli, že to je radikalizovaný extrémista, alebo akokoľvek ich nazývate. A ako nám to pomohlo? Každý útok, ktorý sa odohral na pôde EÚ od 11. septembra vrátanie útokov 11. septembra 2001, sme útočníkov poznali vopred. Ale my žiadame stále viac informácií to je reakcia na tie útoky. A pokiaľ ide o toho útočníka zo včera, ako objavíme tohto človeka a ako vieme, že jedného dňa sa zobudí, nastúpiť do auta s nožom a urobi to, čo urobil včera. E, iba pred hodinou, pred pohodinou bol nejaký ďalší blázon, e, ktorý e, v Antwerpách vstúpil, nastúpil do svojho auta a vyšiel na chodník neviem, možno to bol terorista, možno iba zlý šofer. Ako to máme vedieť? Môžeme očipovať každého človeka na planete, ale týchto ľudí nespadáme. E, keď hovoríme o tom, že preklanieme informačnú medzeru, tak e, potrebujeme niečo iné. Vy sám, keď ste nastúpili e, na miesto komisára, tak ste hovorili o prevencii a rôznych ďalších aspektoch, ale čo vlastne robí komisár v tomto ohľade? PNR v EÚ. Dobre, nebudem vám hovoriť, že ja som to vravela, ale vravela som to. Predpokladali sme a predpovedali minulý rok, keď sme o tom hlasovali, že to tak dopadne. Je to presne e, to isté, ako sa stalo v prípade smernice o uchovávaní dát. E, zrejme to e, sudcovia zase roztrhajú. A prečo to robíme? Je to hlúpe. Nemá to nič dočinenia s bezpečnosťou. Naposledy, keď sme o tom hovorili, tak tu bol sľub, že dostaneme písomne aktualizované informácie, e, vrátanie informácií o rozpočte, pretože Európska únia míňa koľko? 130 miliónov eur na celé to PNR. Takže ja by som chcela vedieť, čo sa deje s tými peniazmi. A posledná otázka. Hovorili ste o Francúzsku a pochválili ste Francúzsko za to, že nezrušilo majstrovstva vo futbale. Dobre, súhlasím s tým, ale e, aký máme pocit z toho predlženého e, justified? Are other countries going to go down the same road? Um, uh, Núdzový stav, ktorý už trvá viac ako rok uh, vo uh, Francúzsku. Keď hovoríme o tom, že chceme zachovať náš spôsob života, tak núdzový stav, výnimočný stav by mal byť vyhlásený iba na krátke obdobie, nie na celý rok. Ďakujem. A Mario Loresten je posledný na zozname. Mario a potom Niko. Dobre, e, ďakujem veľmi pekne. Chcela by som pokračovať v tom, čo povedala e, Monika, e, pretože tiež sa má vrieť o analýze dát. Nachádzame sa vo veľmi zlej situácii, keď hovoríme o ochrane údajov a súkromí zachovanie súkromia, tak všetci sú presvedčení o tom, že každého človeka možno sledovať, vystopovať, mať profil o každom. Je to veľmi hlboké presvedčenie, ale potom, keď prídeme k skutočnej situácii, e, ako bolo povedané, tak máme skutočného človeka, ktorého vieme od roku 2015, že je radikalizovaný a tak ďalej a nedal sa vystopovať. Jeho profil sa neurobil a potom bolo úplne neočakávané, že tento človek sa niekde objavil, urobil to, čo urobil. Takže naozaj je tu obrovská medzera medzi týmito dvoma situáciami. E, pre mňa je to aj o kvalite analýzy údajov a nielen tých veľkých databáz, ale aj kvalita analýzy e, údajov, ktoré sú profilové údaje v tom najlepšom zmysle slova, pretože takéto informácie nám pomáhajú vyhnúť sa takýmto udalostiam. A keď sa pozrieme na prostriedky, ktoré komisia e, vklada do najvyššej úrovne výskumu v tejto oblasti, do najvyššej úrovne tvorby e, nových e, vedomostí a metodík, tak e, aké to prináša výsledky? My môžeme tisíc raz povedať, že potrebujeme lepšie databázy, lepšie analýzy, ale na čo to je dobre, keď nebudeme mať ľudí, ktorí to budú vedieť robiť, ktorí budú vedieť vytvoriť systémy. Dátový systém je totiž systém, to predsa nie je iba veľký kôš plný dát. A takéto vedomosti nemáme čo vlastne je zlepšenie systému. Nehovoríme tu o množstve údajov, ale o systémoch, k akému zlepšeniu analýz dojde. A ako tie isté orgány či v trestnom konaní ako sú vzdelávaní a vyškolení v tejto oblasti. Ja mám obrovské podozrenie, že v mnohých krajinách, e, ktoré sú tu, zaostávajú, e, hlavne pokiaľ ide o systém. E, ľudia nevedia, čo majú robiť s tými údajmi. Nedôverujú údajom, nemajú nejaké vedomosti a nemajú ani takéto duševné schopnosti. Ako môžeme teda dosiahnuť novú intelektuálnu úroveň pri používaní e, dát pre účely bezpečnosti. Čo robí komisia v tomto ohľade? E, v mojej krajine máme LISu, máme stredisko pre e, počítačovú bezpečnosť. Ako hodnotíte úlohu LISA v tomto ohľade? Mohla by sa LISA stať centrom kompetencie? A Monika, chceli by ste sa ešte k tomu vyjadriť? Nuž, musím povedať, že tu bol spomenutý jeden bod, ktorý bol pre mňa dôležitý a týka sa to toho, čo povedala Sophie Infel. E, myslím si, že by sme mali čoraz viac uznávať, že v mnohých českých štátoch došlo k zabraneniu mnohých teroristických útokov a to je výsledok dobrej policajnej práce. Medzi tým sa vymenilo veľmi veľa informácií to auto v Antwerpách bolo zastavené a e, to tiež niečo znamená. Našli sa tam zbranie, munícia a e, daného človeka zatkli. E, takže aj tu bol plánovaný atentát a podarilo sa nemu zabrániť. Polícia reagovala veľmi rýchlo a policia bola lepšie pripravená a mohla primerane konať. A pokiaľ ide o to, čo sa stalo v Londýne, tak ehm, myslím si, že by sme mali prestať už miešať jablka s hruškami. Systém PNR predsa nie je jediný systém pre terorizmus. To nikdy nikto ani netvrdil, ale je to jedna metóda, jeden stavebný kameň, ktorý umožňuje bojovať proti organizovanej trestnej činnosti. Je to jeden stavebný kameň, ktorý pomáha bojovať proti terorizmu. A ja očakávam, že členské štáty sa pohnú vpred tak ako to už robil aj v minulosti. A je to pre mňa dôležité, pán komisár, preto som sa ešte raz prihlásila. Myslím si, že je nevyhnutné e, niektoré výsledky, niektoré úspechy predstaviť aj tu v tomto výbore veľmi prakticky. Nedozvieme sa o všetkých. E, napríklad prípady, ktorým sa dalo vyhnúť a ktoré sa aj predísť práve vďaka PNR. My stále hovoríme o tom, čo nebolo úspešné. Hovoríme o atentátoch. A to, čo bolo úspešné, čo sa podarilo, o tom sa tu nedozvieme. A preto si myslím, že by toto nemalo byť iba ako uh, e, profesné zhromaždenie, tieto naše stretnutia, ale že by sme ako partneri sa mali pozrieť na naše úspechy. A e, predpokladám, že pani Holmare uh, akceptuje, že na tomto kontinente máme uh, slobodu prejavu a ja môžem vyjadriť svoj názor. Uh, um... že? Ja by som to uzavrel tak, že Čo sa týka prevencie, podarilo sa predísť mnohým útokom. My sa venujeme v našom výbore dosť intenzívne otázkam a masového sledovania. Viete, že sa podarilo zabrať mnohým útokom, ale samozrejme o tom sa nebude hovoriť v dialogu o bezpečnosti, pretože sa im zabránilo už vo svojej podstate, e, teda neprebehli. A v podstate ide tak či tak o spravodajské informácie, ktoré sa nebudú zverejňovať na takomto fóre. Témy, o ktorých sa bude hovoriť na e, dialogu o bezpečnosti, e, samozrejme sa týkajú e, veci, ktoré rezonujú vo verejnom priestore, dajme tomu PNR, teda register o cestujúcich v leteckej doprave a podobné veci, databázy, ich prepojenie a tak ďalej. Je to nepochybne zložitá téma, existuje prevencia, ale iné aspekty tohto úsilia. Myslím si, že by sme mali spomínať všetko z toho. Ani vlastne neviem, prečo to hovorím napokon. Snažím sa uh, tu byť nejakým um, mediátorom medzi Sofie a Monikou. Neviem, či je na to vôbec nejaký dôvod. Ale tak či tak, máme za sebou ťažký týždeň. Um, But I don't want to uh, diminish this thing about prevention of attacks. So that was a serious point. Uh. V každom prípade prevencia je dôležitá. Na to sa shodneme úplne všetci. Aby sa teda darilo útokom zabrániť. Ja vám neustále ďakujem za to, že ste tu. Možno sa niektorí čudujete, prečo to toľkokrát robím. Je štvrtok popoludní, niektorí ste sa zúčastnili prípravného stretnutia, niektorí ste sa ho nemohli zúčastniť tento dialog bol naplánovaný na skorší dátum, musel sa však napokon odložiť. Ďakujem za to, že ste prišli, za to, že ste tu prítomní, aj keď je štvrtok popoludní. Ďakujem aj vám, pán komisár, ešte raz. V diskusii zaznelo množstvo e, podnetných otázok, poznámok. Nech sa páči. Už máme za sebou tento týždeň mnoho e, dosť e, rozsiahlých tém, ktoré sme prejednávali, okrem iného aj ETIAS. Máte slovo, pán komisár, ďakujem. Ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili a ktorí sú takí e, zapálení pre túto tému a venujú, venu sa jej tak intenzívne. Ďakujem tiež za prijav solidarity po nedávnych u smutných udalostiach, teroristických útokoch. I'm going to try and answer as many of the questions uh, as I can, if at any... Pokúsim sa odpovedať na čo najviac otázok. Ak by som na niečo pozabudol, tak ma prosím upozornite. A ak e, nepoznám odpoveď tejto chvíli, tak veľmi rád vám odpoviem písomne v budúcnosti. Najskôr teda k štruktúre mojich odpovedí. Ako okrem iného aj pán Kojo povedal, hlavnou otázkou dnešného stretnutia je, čo urobiť s už existujúcimi systémami. Viacerí ste sa snažili pýtať práve na to a ja sa pokúsim vám odpovedať. Viacerí ste podľa mňa veľmi správne zašli ešte o niečo ďalej, rozšírili ste um, a niečo viac túto tematiku, keďže je to dialog o bezpečnosti vo všeobecnosti. Spomenuli ste interoperabilitu tiež v súvislosti medzi interoperabilitou a systémami a tiež, e, kde sú problémy v interoperabilite. I k tomu sa pokúsi vyjadriť, ale tiež musím skúšať, že k tejto téme sa budem musieť vrátiť ešte aj neskôr v budúcnosti. Viacerí ste sa pýtali na prevenciu a to v zmysle boja proti radikalizácii, snahe podpory dobrých vzťahov medzi jednotlivými komunitami. Pani Sargentini eh, napríklad nasolila túto tému. Ja by som sa nechcel eh, vyhýbať týmto témam. Mm, predpokladám, že ste si všimli aj v eh, nedávnej správe o bezpečnosti Pakrakovej správe o bezpečnosti. Ja som sa k týmto témam vyjadril napokon aj včera. Včera sme e, totiž e, prepavovali knihu o najlepších formách e, boja proti radikalizácii. Všetky informácie a moje postoje sú zverejnené tiež na stránke komisie. Mne veľmi záleží na boji proti radikalizácii ak eh, si to želáte, môžeme sa niekedy pri jednej príležitosti stretnúť a pohovoriť si o tejto téme bližšie. Viacerí z vás, eh, okrem iného pani Intfeld, ste sa pýtali na to, ako sa nám darí poučiť sa z doterajších útokov. Snažíme sa o to, Aj k tomu som sa už vyjadrila, aj som o tom písal, aj minulý týždeň naposledy. Ale to neznamená, že sa nám podarí e, zastaviť alebo úplne predísť budúcim útokom. Niektoré z týchto útokov sú úprimne povedané takej povahy, že sa im naozaj mimoriadne ťažko len dá zabrániť, najmä ak ide o osobného jednotlivca, a i keď to bol jednotlivec, ktorý už podliehal nejakej forme pozornosti um, policajných orgánov, nie každý, kto už niekedy zaujal tieto orgány, môže byť neustále sledovaný um, pod drobnohľadom. Samozrejme, e, existujú rôzne metódy, ako to robiť. Prebiehajú rôzne hodnotenia z hľadiska miery rizika, ktoré predstavujú jednotliví jedinci Môže sa stáť, že niekto, kto bol pod drobnohľadom, sa posunie nižšie na zozname prioritných osôb a pretože došlo k nejakým iným epizódam rýchle radikalizácie, potom následne sa odrazu dopustí útoku. A žiaľ, nieraz sa to vôbec vylúčiť ani v budúcnosti. A ak takýto čerstvo radikalizovaní alebo opätovne radikalizovaní jedinci sa rozhodnú využiť e, e, ľahko dostupný e, nástroj pri spáchaní svojho útoku, ak to zorganizujú izolovanie, takže nie sú súčasťou nejakej širšej siete. Je naozaj mimoriadne ťažké niečo s tým urobiť. Uh, the measures that we are taking together. A všetky tie kroky, ktoré príjmame spoločne v snahe zvýšiť našu bezpečnosť, Nesmieme vyvolávať nesprávny dojem, že e, sa nám vďaka týmto spoločným opatreniam môže podariť e, riziko eliminovať. E, bolo by to nesprávne vyvolávať takýto dojem, ale znamená to, že je nesprávne snažiť sa realisticky vyhodnocovať situáciu a prijať kroky tam, kde je to možné. Myslím si, že nie je našou povinnosťou prijímať tieto kroky a myslím si, že je to snahou nás všetkých. Ja som sa už zaviazal pri viacerých príležitostiach e, situáciu vyhodnocovať. E, tiež máme naplánovanú takúto podrobnú analýzu aj v lete tohto roka. E, som si istý, že ani táto analýza nebude dokonalá a to v mnohých ohľadoch neuspokojí celkom iste všetkých z vás budeme musieť eh, potom prehlbiť eh, naše diskusie o tom, aké metódy používame pri tomto vyhodnocovaní. Súčasťou tohto procesu je okrem iného aj eh, otázka, ktorá súvisí s plnením, s naplňaním týchto programov. Nám na implementácii veľmi záleží. PNR je jedným príkladom. Spomenuli ste to viacerí. Predložili sme implementačný plán, ktorý sme vám tiež postúpili. E, dúfam, že sme vám e, sprístupnili informácie o financovaní implementácie. Ak sme to náhodou nezverejnili, tak vám to veľmi radi poskytneme. Je to v záujme transparentnosti. E, tiež vás budem informovať veľmi konkrétne aj o ďalších 17 miliónov, ktoré chceme poskytnúť členským štátom, ktoré o to požiadajú. Ak sú ešte nejaké ďalšie otázky, ktoré súvisia s implementáciou. Budeme vám k dispozícii, odpovieme na ne. Pán predseda dodáva, že v prípade PNR je stanovená lehota na jar budúceho roka. Ja som e, zaznamenala isté obavy súvisiace s tým, že ten pokrok je veľmi pomalý. A to sa napokon objavuje aj v správe. Ja nemôžem povedať, že by som sa nesúhlasil v tomto. Máme tiež naplánované stretnutie e, okrem iného s francúzským a s nemeckým ministrom vnútra e, v tejto veci na pondelok. Prepašte, že som vás prerušil, pán komisár. Ja nemôžem povedať, že by som s vami nesúhlasil. Bol by som rád, keby e, celý proces prebiehal rýchlejšie. A ak by ste mi v tom mohli nejako pomôcť, ak by ste mi mohli pomôcť zachovať um, dynamiku a dokonca ju syntetiziť, bol by som rád. E, v niektorých hľadoch však s vami nesúhlasím. E, nesúhlasím s tým, že ak je niečo zložité v implementácii, nemyslím si, že by to malo znamenať, e, že bolo nesprávne vôbec s tým začať. A keďže niektoré z týchto systémov sú dosť zložité v naplňaní, neznamená to, že to bol nesprávne stanovený cieľ. prúmske rozhodnutie je mimoriadne veľkou výzvou, ale staviame sa k nej otvorene. Nesnažíme sa e, schovávať nič, čo s tým súvisí. Tiež sme sa písomne vyjadrili k otázkam e, konania vo veci porušenia. Konkrétne prebieha toto konanie e, voči Grécku, Írsku, Taliansku, Portugalsku, a Chorvátsku. Všetky tieto krajiny už odpovedali. Práve teraz prebieha analýza týchto ich odpovedí. A ehm, môžem vám povedať, že e, e, odhalili rozličnú mieru pripravenosti a tiež môžem povedať, že ak existuje nejaká primeraná miera pripravenosti a seriózneho prístupu e, na ich strane, tak teda ak ju neprejavia, tak budeme pokračovať v tomto konaní v porušenia. Toľko teda otázky, ktoré nie celkom spadajú do dnešnej témy, ale nechceme vyvolávať dojem, že sa im nejako vyhýbame. Teda, ak by som sa mal teraz dostať k skutočnej e, téme dnešného stretnutia, pilotný projekt EFIS bude e, prístupný všetkým členským štátom, dúfam, čo skoro. Máme totiž e, vytvorený právny základ a všetky členské štáty sa vyjadrili, že sú ochotné ho využívať. Podarilo sa mi už nájsť aj e, informácie o šiestich členských štátoch, ktoré sa podielili na pilotnom projekte. Konkrétne ide o Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Portugalsko, Lotyšsko a Švajčiarsko ako pridružená krajina Schengenu. Ďalej ETIAS. Nie som prekvapený. Chápem, že e, je istá frustrácia spojená s mierou plnenia v tejto oblasti, ale tam, kde je naozaj naliehavé konať, e, vám sa, nemôžem prislúbiť, že vždy bude e, k dispozícii e, celá široká škála hodnotení dopadov. V tomto konkrétnom prípade, v prípade ETIASu, e, vychádzame v našom návrhu z, zo štúdie uskutočniteľnosti, ktorú som si preštudovala a je to štúdia 280 stranová štúdia, ktorú sme zverejnili spolu s návrhom. Analizuje rôzne um, alternatívy, ale nesplňa všetky kritériá a dopadovej štúdie. Veľmi radi budeme však pokračovať v akomkoľvek rámci aj oddelenie môžeme diskutovať o dôkazoch, e, ku ktorým sme sa dopracovali a tiež z čoho sme vychádzali pri našom rozhodnutí, ak by vám to mohlo pomôcť. Ak sa nemýlim, je naplánované stretnutie tieňových spravodajcov začiatkom apríla. Aj to by mohla byť príležitosť prediskutovať to. Ako som už eh, uviedol na úvod, ten pocit naliehavosti eh, v podstate eh, pocitujú všetky inštitúcie, pretože ETIAS je zadefinované ako priorita spoločnej medzi inštitucionálnej deklarácii čo sa týka pracovnej skupiny na vysokej úrovni a tiež pokiaľ ide o to, ako je, je činnosť zapadne do existujúcich systémov. Chcel by som eh, to povedať naozaj veľmi jasne. Ďalšie kroky, teda ďalším krokom bude záverečná správa tejto pracovnej skupiny na vysokej úrovni. Eh, tu predložíme začiatkom mája a potom Komisia spoločne s radou predloží konkrétne návrhy, na ktorých e, sa bude stávať v ďalších diskusiách. Očakávame, že sa to podarí do polovice mája. Dúfam, že tam nebudú nejaké príliš veľké prekvapenia, pretože sa o tom priebežne diskutuje. Viacerí z vás sa aj dnes popoludní pýtali na niektoré aspekty e, činnosti pracovnej skupiny na vysokej úrovni, ako napríklad spoločné rozhranie, jednotné rozhranie, taktiež spoločný depozitár, taktiež e, to dokazuje, že prebieha diskusia o možných výsledkoch činnosti tejto pracovnej skupiny na vysokej úrovni, ale predloží sa formálna správa a tiež konkrétne návrhy nedlho. A potom začnú spoločnú diskusie s radou aj s parlamentom o ďalšom postupe. Viacero rôznych e, návrhov by si vyžadovalo aj legislatívne zmeny. A e, samozrejme, my sa budeme držať riadneho legislatívneho postupu. Našim cieľom v týchto diskusiách e, je dopracovať sa k spoločnému porozumeniu, spoločnej stratégii o tom, ako dosiahnuť lepšie spravovanie dát v Európskej únii pri plnom dodržaní základných práv a tiež ako spoločne e, rozpracovať e, túto stratégiu alebo cestovnú mapu či plán. E, predovšetkým musí však prebehnúť táto diskusia a potom následne budeme chcieť postupne prejsť týmto plánom spolu s vami. Aj to by som chcel zdôrazniť. A myslím si, že Pán Kojo na to tiež poukázal. Musíme najskôr uzavrieť e, všetky tie legislatívne návrhy, ktoré sú zatiaľ ešte otvorené. A popri tom musíme tiež diskutovať o ďalšom pracovnom pláne pre interoperabilitu. Implementácia tohto pracovného plánu o interoperabilite si bude vyžadovať to, aby nasledovala až po tom, čo sa uzavrú všetky legislatívne hry, ktoré sú aktuálne na stole. To, či je to najrozumnejší prístup, ja si myslím, že e, za daných okolností áno. A mohlo by to znamenať, že postupom času, ako budeme rozpracovať program o interoperabilite, môže to znamenať, že zistíme, že sme nutení prijímať legislatívne rozhodnutia a opatrenia, ktoré sa budú musieť vrácať k dokumentom a k témam, ktoré už boli uzavreté. Možno áno. Nedá sa to vylúčiť. Takisto, ako je tomu napokon aj v prípade SIS. Nemyslím si teda, že mm, je to nejako prelomové a podľa nás je to najkonštruktívnejší prístup, ktorý sa dá zaujať. Viacero ďalších tém sa objavilo v diskusii. Nechcem hovoriť príliš dlho, neviem, či sa nám podarí venovať sa všetkým z nich. Pri dnešnom stretnutí niektoré otázky tak týkali tematiky interoperability, teda k tým sa celkom určite budeme môcť vrátiť. Myslíme si, že kvalita dát, aj vkladanie údajov a tiež kvalita datových analýzy je mimoriadne dôležitou súčasťou našej práce. Tešíme sa na ďalšie diskusie o konkrétnych návrhoch s vami. A to vrátanie možno aj návrhov o možnostiach finančnej podpory a tiež podpory výskumu v analýze dát. Súhlasíme s vami v plnej miere v tom, že by sa mali um, správne času zverejňovať informácie. My vám teda chceme predložiť konkrétne návrhy o jednotnom vyhľadávacom rozhraní, tak aby bolo možné v prípade potreby rýchlo sa dostať k informáciám. A tiež súhlasíme, že budeme musieť podrobne vysvetliť výhody eh, jednotného eh, depozitára, úložiska. To si však bude nepochybne vyžadovať zmeny v legislatíve. Ja osobne si myslím, eh, že Veľa argumentov hovorí e, za to, ale budeme mať možnosť to ešte podrobnejšie prejednať. Súhlasím s tým, že musíme naďalej pracovať na otázkach obetí, musíme pokračovať v implementácii opatrení predmetnej smernice. To je ďalší krok. Ja by som privítal podrobnejšiu diskusiu o um, zločinoch na internete, počačovej kriminalite a tiež o všeobecných rizikách, ktoré e, súvisia s e, kyberkriminalitou. A čo sa týka tej kyberodolnosti, to je koncept, ktorý sa chystáme podrobnejšie rozpracovať e, ešte na jar tohto roka chceme predložiť konkrétne návrhy završenia digitálneho jednotného trhu. Podpredseda komisie ANSIP chce tieto návrhy predložiť a bude tam aj kapitola o kybernetickej bezpečnosti a odolnosti. Ak teda chcete o tom diskutovať, budem vám k dispozícii. Ešte v neposlednom rade. A vy mi potvrdíte, či som sa vyjadril ku všetkému, čo ste odo mňa žiadali. E, chcem sa vyjadriť k problematike bezpečnosti v lietadlách Vieme, že, e, že e, USA prijalo opatrenia, Spojené kráľovstvo tiež prijalo určité opatrenia, aj keď je mierne odlišné od tých amerických. My sme e, samozrejme okamžite kontaktovali britské orgány a budeme mať budúci týždeň, začiatkom budúceho týždňa, stretnutie s expertami na letectvo, aby sme vedeli odprezentovať aj ostatným členským štátom EÚ, e čo viedlo Spojené kráľovstvo k zavedeniu nových opatrení Nejde tu skutočne o to, aby, mal, mal, aby sme mali ešte viac údajov, teda nie sú to potreby týkajúce sa e, spravodajských informácií, ale skôr je to reakcia na to, že niektoré e, teroristické e, skupiny rozvinuli úplne nové metódy a technológie a tie sme chceli podchytiť. Ďakujem. Myslím si, že posledná otázka, bo tá posledná odpoveď sa týkala otázky pani Grisbeck, ale určite tí, čo sú prítomní, ju budú o tom informovať. Chceme sa vám poďakovať za to, že ste sa dostavili. Chcem sa poďakovať aj kolegom z EP, ktorí zotrvali do popoludne, upravili svoje programy. E, pán Feko a pán Debazie to, to sú, to sú e, dvaja páni z rady, ktorí e, sa dostavia na pondelkové stretnutie s nami. Čiže budeme ďalej pokračovať v preberaní týchto tém. Ďakujem komisárovi Kingovi a jeho týmu za e, túto veľmi zaujímavú diskusiu a teším sa na ďalšie stretnutia. Ďakujem.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

Takže, kolegovia, mohli by sme sa presunúť už na úplne posledný bod dnešného programu. Veľmi si cením, že ste zotrvali, takže rovno sa pustíme do práce. E, ide o, o správu o vykonávaní dohody medzi EU a USA o PNE o osobných záznamoch cestujúcich. 19. februára 2017 komisia publikovala tieto správy týkajúce sa dohody TFTP a PNR Luigi Soreka určite veľmi dobre zvládne odprezentovanie tejto tematiky. On je riaditeľom bezpečnosti v rámci generálneho riaditeľstva Home komisie. Včera sme mali pana e, Dpajka, ktorý tiež, e, ktorá tiež zastupovala e, DG Home ale e, to už sa objaví, to sa prišli prvé informácie dianí v Londýne a preto nestihla odovzdať tie informácie, ktoré chcela odovzdať, že e, končí na svojom poste a e, myslím si, že stojí za toto dodať, že skutočne odviedla kus práce na svojom doterajšom poste v DGHom. Takže Luigi, nech sa páči, máte slovo. Thank you, Chair. Thank you. bude potešením e, vám a celému výboru e, e, odprezentovať tieto informácie. A Belinda Pike vlastne odchádza zo svojho postu, odchádza do dôchodku, potom ako prešla rôznymi časťami, útvarmi generálneho riaditeľstva. Chcel by som vám priblížiť posledné dve posúdenia správy TFTP a správy PNR. Každej z tých dohovod sa budem venovať jednotlivo a potom dáme priestor otázkam. E, e, prenos osobných dát mimo EÚ je naďalej veľmi citlivou témou pre Európanov. Je nevyhnutné zabezpečiť to, aby medzinárodné dohody, ktoré sme dojednali v mene EU, e, ktoré umožňujú e, e, prenos postupovanie osobných údajov o občanoch mm, tak samozrejme musí byť zabezpečené, aby sa to dialo zákonným spôsobom a chráneným spôsobom. Konštatujem veľmi dobrú spoluprácu s americkými kolegami počas tých dvoch eh, hodnotení. Čo sa týka PNR, PNR eh, mali sme spoločné hodnotenie, tam bol zástupca eh, komisie a jeden expert na ochranu údajov z francúzského úradu pre ochranu údajov, potom bol expert na uh, E, vynúcovanie práva z, no, teda zo Spojeného kráľovstva. Toto bol ten tým, ktorý komunikoval s americkým týmom. Preberalo sa všetko to, e, čo sa týka práce s údajmi a hodnotenie TFTP. Tam bol zástupca komisie boli tam zástupcovia z dvoch orgánov ochrany dát a jeden e, odborník na e, justičnú problematiku z Eurojustu. E, správa, ktorá je vám predkladaná, je európska správa, ale americké zložky mohli pripomienkovať tieto správy, aby sme teda zohľadnili aj ich pohľad a takisto vás aj budem informovať o tých ich pripomienkach, ktoré sme e, z ich strany neakceptovali a nezapracovali e, spoločný, e, spoločný prvok už u obidvoch dohod je, že to hodnotenie vyjadrilo spokojnosť, sú to dobré dohody, sú uplatňované správne. Začneme dohodou PNR Celkové e, zistenia pri tom hodnotení je také, že USA, USA uplatňuje túto dohodu e, v súlade e, s tým, ako bolo dojednané všetky odporúčania, ktoré vyplynuli z ostatného hodnotenia v roku 2013 boli buď zapracované, alebo došlo k zlepšeniu a o chvíľku vám poviem, v ktorých oblastiach sme žiadali USA o zlepšenie. USA sa dobre zhostilo povinnosti e, Eh, ochrany osobných údajov a teda uplatňovať dohodu PNR v súlade s dohodami, ale sú ešte nejaké tie resty a to eh, bude eh, aj podchytené pri spoločnom hodnotení týchto dohod, ktoré nás čaká čoskoro. A o tom tiež ešte len budem hovoriť. No a čo sa týka nejakých hlavných zistení, nebudem tuto e, čítať všetky šetučké zistenia, času nemáme toľko k dispozícii, ale chcel by som poukázať na tie, ktoré považujeme za hodné zmienky. Ako viete, táto dohoda PNR sa stiahuje na lety medzi EÚ a USA a potvrdili sme si, a pozitívne zistenie, e, e, že e, vlastne mm, USA USA požaduje, má rovnaké požiadavky, či sú to lety z alebo do EÚ. Naďalej sa používa filter, ktorý sa týka tých 19, 19 dátových prvkov a e, bolo nám povedané, že americké colné a hraničné orgány e, nezbierajú e, nič navyše. No a či sa týka dátovej bezpečnosti, článok 4, tu sa uplatňuje špecifický nástroj, to je, to je smernica CBPR, teda smernica E, ktorá platí na hraniciach a znamená to, že PNR e, sa e, využívajú len v rámci systému a len tí, ktorí majú autorizovaný prístup do systému, sa dostanú k tým údajom. a v období, v medzi období medzi hodnoteniami e, nedošlo k žiadnemu, e, žiadnej manipulácii s dátami e, nejakého európskeho občana. No a, a potvrdili nám, že nikdy vlastne nebolo potrebné vyžiadať si prístup k citlivým dátam. Dôležitá je aj otázka zhromažďovania a spracovania európskych PNR dát. Skutočne veľmi veľa informácií je k dispozícii online. E, napríklad e, správa o, o postupe e, DHS a takisto sme si potvrdili, že, sa, že nedošlo k žiadnemu porušeniu práv cestujúcich. Žiaden cestujúci nežiadal o nejakú korekciu alebo o výmaz e, e, svojich PNR. E, no a čo sa týka uplatňovania toho legislatívneho aktu, ktorý sa týka využívania údajov PNR v justičnom systéme, vstúpilo do platnosti v roku 2015 to, bol, to priebeh bol hladký, nenažil sa na žiadne problémy. E, no, náš tým e, e, formuloval 10 odporúčaní do podobnúcnosti. Napríklad sme odporúčali zlepšenie, zlepšenie vedenia za dát a spisovej agendy. Pokiaľ PNR data sú zdieľané s inými E, e, agentúrami EÚ a zložkami e, agentúr EÚ, tak teda upresniť postupy. Po druhé, pomerne vysoký počet PNR bolo neopodstatne previazané na niektoré, na niektoré tzv. udalosti, tak ako sú koncipované v systéme a bolo žiadané vysvetlenie Takisto počet zamestnancov, ktorý má prístup k PNR, to je tiež e, otázka, ktorá e, e, bola pre nás dôležitá. Bola to otázka, ktorá bola otvorená aj v roku 2013. Je tam istý problém, to isté bolo aj v roku 2015. 2000 ďalších osôb malo, malo Mm, získalo mm, povolenie k prístupu, bolo nám povedané, že je to z dôvodu školenia, z hľadiska dohľadu. My sme si vyžiadali vysvetlenie zo strany e, našich omalických protiažkov a bude sa to preparovať pri spoločnom hodnotení. Ako viete, spoločné hodnotenie sa odlišuje od spoločného e, posudzovania e, Eh, joint Review sa vlastne koná každé dva roky. To spoločné hodnotenie to má oveľa širší záber. Eh, zistuje totiž, či ciele dohody sú plnené či to skutočne prináša aj v operatíve nejakú pridanú hodnotu, či skutočne potrebnosť či sa potvrdzuje potrebnosť dohody a či skutočne eh, naplňa očakávania. Ako viete, EP to žiadalo. Aj pri tom spoločnom hodnotení, to spoločné hodnotenie e, sa už malo realizovať v roku 2016. Komisii sme si povedali, že si počkáme na stanovisko Európskeho sodného dvora k navrhovanej dohode EU-Kanada, aby sme až vlastne následne to spoločné hodnotenie Eh, realizovali s tým, že bude už zohľadnené toto stanovisko, tento výrok Európskeho súdneho dvora. Toto eh, sme, eh, o tomto sme informovali aj našich amerických kolegov. Ja by som teraz už prešiel na TFTP. Dohoda obdobne, táto dohoda, obdobne ako PNR, bola uh, náležite uplatňovaná a a, a teda už bolo druhé kolo akéhosi vyhodnocovania používanie tej dohody. Dohoda e, TFTP sa potvrdila ako veľmi relevantný nástroj nielen pre EÚ, e ale aj pre e, národné policajné orgány a aj v súvislosti s mnohými udalostiami, ktoré sa odohrali v Európe. TFTP ponúklo skutočne veľa, veľa, veľa pomoci, veľa, um, veľa takých vodítok a indicií k potenciálnym činom Možno teda konštatovať, že tie dva kontrolné mechanizmy, e, ktoré fungujú, jedno zastrešené Europolom a, a, a druhé e, e, a druhý mechanizmus, na ktorom sa podielajú európske orgány. Takže funguje to dobre, dohľad, dohľad funguje hladko a veľmi účinne. E, chcel by som poukázať na to, že doba uchovávania údajov je podľa dohody 5-ročná, e, tá je dodržiavaná a mali sme si možnosť to aj overiť. Celkovo vzaté možno konštatovať, že je to e, uspokojivé posúdenie stavu. Žiadali sme však od amerických kolegov, aby prostredníctvom Europolu e, v širšej miere komunikovali e, na, e, s, so zložkami na národnej úrovni. Ako som už konštatoval, tieto nástroje sa osvočili ako na najvyš relevantné aj v tom, pri tom ostatnom incidente, dokonca aj pri tom londýnskom incidente. A TFTP kontroly sa robili Eh, dotknutými eh, členskými štátmi a všetky eh, vlastne zistenia boli postúpené britským orgánom. Teda 17 minút som si vyčerpal, myslím si, že to je to dosť z mojej strany a som pripravený zodpovedať otázky. Ak teda ešte kolegovia majú nejakú energiu. Um, this is the, the A-team present here. <laughs> ready. Uh, I'm sorry we packed in so much on the agenda this week. I do. Viete, e, tento, tento týždeň bol e, veľmi hustý. Skutočne si vážim, e, že ste zotrvali do posiaľ. Kto bude prvý? Pekin Sophie. Viete čo, nejak úplne strácam niť. Pýtam sa, či by ste chceli vystúpiť. Myslím si, že že úplne som nejako mimo. Aj e, e, tu e, Luigi mu sa ospravedlňujem. Takže Pani Sipel, ďakujem za túto správu. S radosťou počúvame, že pri implementácii, pri plnení záväzkov to vyzerá veľmi dobre Takisto, ak som vás správne pochopila, tak ešte e, taký ten širší záber hodnotenia zatiaľ nebol urobený, ale očakáva sa v blízkej budúcnosti. Mám niekoľko otázok e, a vzhľadom na to, že ste nerobili to plnohodnotné hodnotenie, to, na čo chcem poukázať, by ste mohli zohľadniť do budúcnosti. Dobre, dohoda e, alebo dohody už sú Eh, uplatňované, ale chcem sa opýtať, nakoľko sú relevantné obe opatrenia v boji proti organizovanému zločinu a terorizmu. Spomínam si, pred nejakými rokmi som videla štatistiky ohľadom toho, eh, koľko eh, bolo vlastne tých pozitívnych lustrácií, tých spárovaní pri použití PNR smerom na európske štáty ale nikdy sa ku mne nedostali štatistiky ohľadom toho, ako tieto pozitívne lustrácie e, aj, či aj boli použité, či boli súčasťou vyšetrovania organizovaného zločinu alebo terorizmu. Možno máte nejaké postrehy. To, vlastne sa pýtam na to, čo nám prinieslo to e, PNR. No a čo sa týka TFTP, ak chcete bojovať proti organizovanému zločinu, vždy je dobré sledovať niť pohybu finančných transakcií, to je známa pravda. A ja sa teda pýtam, či skutočne sa to osvedčilo, či sme schopní e, e, to pojať tak širšie, nie len EÚ a USA, ale hovoriť o e, tej sfére medzinárodného organizovaného zločinu a terorizmu Chcem sa teda opýtať, či obe, obe opatrenia nám dávajú e, viac vedomostí o tom, čo sa deje. E, je TFTP relevantným nástrojom na e, stopnutie e, niektorých finančných tokov, kriminálnych tokov, je zrejme, že 100% sa to nikdy nepodarí zastaviť, e, stopnúť, ale či aspoň nejaké sa podarilo. Ďakujem. Ďakujem pekne, Brigitte Monika? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mám tri otázky. Prvá, e, sú členské štáty, ktoré už používajú PNR a už majú aj isté skúsenosti s používaním PNR. Chcela by som vedieť, do akej miery e, funguje výmena e, údajov, ktoré sú relevantné, aká je koordinácia medzi členskými štátmi. Je to úspešné alebo sú tam problémy? E, dá sa z toho zistiť, aké problémy vzniknú, keď všetci už budú používať PNR aby sme si z toho vedeli vypoviť, e, vyvodiť závery. Tie údaje predsa treba dať dohromady z 28 členských štátov, tak aby sme mohli potom spoločne využívať tieto údaje a tak e, zmysluplne využívali systém. Po druhé, včera e, profesor Neumann na konferencii Europolu viac raz opakoval, že aj mikrofinancovanie hrá dôležitú úlohu že nejde vždy iba o veľké finančné prostriedky, ktoré možno e, zabezpečiť cez TFTP. A Chcela by sa vedieť, či je tu nejaká výmena najlepších postupov medzi členskými štátmi, aby sa vedelo, čo sa dá robiť pri identifikácii možných páchateľov, ako sme videli teraz v Londýne. Pretože sú to osoby, ktoré sa dopušťajú drobnej kriminality a ktorí v podstate ani nepotrebujú veľa peniazy na to, aby e, spáchali tieto atentáty. No a potom ma ešte zaujíma e, kompetencia medzi tým sú už e, Európania, ktorí sa podielujú na tomto programe TFTP e, v tom zmysle, že máme európske síly spolu s Američanmi. A raz e, budeme mať tie kompetencie, že to budeme môcť robiť sami, že nebudeme musieť iba posielať údaje Američanom, ale že si budeme e, schopní vybudovať vlastný európsky systém TFTP a nie iba posielať údaje Američanom. A keď e, to bude v našej zodpovednosti, tak tie údaje, e, ktoré považujeme za relevantné, si budeme vymieňať so Spojenými štátmi. Ďakujem vám pekne, Sophie. ďakujem. Chcela by som sa vyjadriť k tomu poslednému bodu, pretože v čase, keď boli schválené dohody PNR a TFTP, sme sa pýtali, prečo si nerobíme e, tú prácu sami, prečo iba posláme údaje Američanom a nám povedali, že je to otázka peňazí, lenže e, teraz to vyzerá tak, že e, v Európe si vytvárame vlastné systémy, ktoré zachádzajú ešte ďalej. To asi nebolo pôvodným zámerom. Chcela by som povedať, že tá že akt o právnom regrese sa vzťahuje na PNR, alebo som niečo zle pochopila. E, som nejakom nekonečnom priestore, e, sumračnom priestore výmeny informácií s komisiou. Komisia uznala, že PNR a TFTP sú vyňaté zo zákona o um, zachovanie súkromia a je to niečo iné ako zákon o, o nápravných prostriedkoch. Ale jednoducho toto nie je niečo, čo sa dá bagatelizovať, ale jednoducho e, sa vás pýta, môžete potvrdiť, že Američania ešte vždy nerozhodli alebo ešte neprešli e, k tomu, aby zrušili výnimku e, z zákona o uchovávaní súkromia e, pre systém TFTP. Takže podľa mňa to zatiaľ nefunguje a ten zákon o nápravných opatreniach, súdnych nápravných opatreniach s tým nemá nič spoločné. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť? Judy, ďakujem veľmi pekne. E, chcela by som to pochopiť. Povedali ste e, práve teraz, že ešte neboli nejakí pasažiari, e, ktorí by žiadali vlastné údaje PNR, alebo som to nesprávne pochopila? A keď som to nepochopila e, správne, tak e, prečo ešte nikto nežiadal o to, aby jeho údaje boli stiahnuté zo systému? Má to niečo dočinenia e, s tým, že ľudia vedia alebo nevedia o tom, že ich údaje sa dávajú do systému. Potom ste hovorili, že čakáte na súdne rozhodnutie o Kanade a PNR Videli sme, že e, generálny prokurátor je dosť e, dôkladný. A čo by to znamenalo e, prerokovanie s Mexikom, Koreou a s Japonskom, pretože mám dojem, že to sú veci, o ktorých sa ešte s nimi stále rokuje. Pokiaľ ide o TFTP, naozaj si úprimne myslím, že je to prvý raz, že nám nejaký oficiálny predstaviteľ hovorí, že nejaké údaje e, používame na niečo. E, možno ste sa iba preriekli, ale e, povedali ste, že pokiaľ ide o teroristický útok včera v Londýne, tak sa žiadali informácie od USA o tomto prípade. Úprimne si naozaj myslím, že toto je prvý raz, čo sa dozvedáme o tom, ako sa tie údaje používajú. A malo by to takto pokračovať. My stále čakáme totiž to na nejaký dôkaz o skutočnom používaní TFTP. No a nakoniec pán predseda rozprávalo sa o európskom TFTP, to by bolo TFTS a chcela by som vedieť, kam až dospela táto rozpráva. Nie som príliš nadšená, ale keby sme tým prekonali otázky ochrany osobných údajov, ktoré máme z USA, tak e, to treba ďalej ešte doriešiť. Dobre, a Helga Stevens ako posledná? Ešte niekto iný? Nie. Helga. A ďakujem pekne, e, pán predseda. E, vážení kolegovia, aj ja sa chcem e, poďakovať za e, tieto objasnenia, ktoré sa týkajú PNR a TFTP. To je dôležité. E, sú dôležité tie informácie, ktoré sme dostali. A myslím si, že trvalá výmena informácií by bola dôležitá. Hoci si myslím, že informácie ktoré dostávame, treba dostať do rovnováhy aj so zákony o, o ochrane osobných údajov. Chcela by som sa pýtať, či to platí iba pre leteckých pasažierov. Belgicko by to chcelo rozšíriť aj na vlaky a autobusy. Ako to vidíte vy? No a potom by som chcela vedieť, či ďalšie krajiny EÚ E, tiež majú takéto plány. Sú členské krajiny EÚ, ktoré už zákonom niečo takéto schválili, e, tak potom by bolo dobré niečo si od nich vypočuť na túto tému. Alebo ostaneme iba u tých leteckých pasažierov. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A Luigi, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, Kod, a ďakujem aj poslancom za vaše otázky a za vašu pozornosť. Začnem po poriadku. Niektoré otázky sú si aj čiastočne podobné. Keď ide o údaje, ktoré používajú členské štáty v rámci PNR, a TFTP, súhlasím s vami, že je tu ešte čo zlepšovať, pokiaľ ide o e, dodržiavanie dohody. A napriek tomu e, si myslím, že keď sme mali európske PNR e a TPTS, tak členské štáty by boli schopnejšie, by boli lepšie vyškolené, aby eh, lepšie využívali informácie, eh, ktoré prichádzajú na základe našich medzinárodných dohôd. Trvá istý čas, kým sa systém vytvorí, ale eh, počuli sme, že komisia nám pripomínala lehoty. Isté sú tu aj údaje ktoré by boli potom užitočnejšie. Pokiaľ ide o TFTP, tam je situácia trošku iná z dôvodu úlohy, ktorú hrá Europol v TFTP. Europol hrá akúsi úlohu filtra. Europol teda môže prevziať iniciatívu, môže kontaktovať USA, aby vyzbieral údaje na žiadosť členských štátov a aby potom odovzal tieto e, údaje členským štátom. E, údaje sú k dispozícii a pán predseda radi e, sa s vami podelíme o všetko, čo sa dá tu urobiť. Pokiaľ ide o to, či TFTP zastavilo nejaké formy eh, financovania terorizmu, tak eh, to sa vzťahuje aj na eh, koncepciu mikrofinancovania pani Holmajer, tak tu musím povedať, že je to pravda, že v posledných teroristických útokoch teroristi nepoužívali obrovské finančné prostriedky, ale uh, treba povedať, že dostali finančné prostriedky na školenie a na zorganizovanie e, svojich akcií. A len na samotné útoky a nepotrebovali veľa peňazí. Ale od poslednej analýzy komisie v roku 2013, keď sa povedalo, že TFTP nie je vhodný systém z mnohých dôvodov. Náklady bol jeden z tých dôvodov, ale aj z iných dôvodov, ako je efektívnosť e, možného TFTP na úrovni Európskej únie, tak odtedy sa bezpečnostná situácia zmenila. Vy ste mnoho raz počuli, ako e, spomíname, že máme viac e, teroristov, ktorí sú občanmi Európskej únie. A preto eh, komisia znova spustila eh, hodnotenie, aby sme zistili, či by sme nemali mať TFTP pre Európsku úniu, tzv. TFTS. Eh, Sir King spomenul, že práca už začala a určite budete radi, že sa pripravuje dopadová štúdia, aby sme už do konca roka mohli prísť s konkrétnymi návrhmi pre európske TFTS a tam by boli pokryli tie oblasti, ktoré nepokrýva TFTP. Ak tie oblasti, ktoré doplňuje TFTP. Keď ide o, o nápravné prostriedky, súdne nápravné prostriedky, um, neviadril som sa správne, ale chcel som povedať, že e, schválenie tohto zákona v roku 2015 je vítaným vývojom aj z pohľadu PNR aj keď zastrašujúca dohoda sa nevzťahuje priamo na PNR, tam má svoje vlastné zábezpeky. Ale pomôžem to pri nadchádzajúcom hodnotení druhej polovici roka. Chceme totiž vyhodnotiť aj efektívnosť zábezpek PNR vzhľadom na, na nový akt, ktorý bol zavedený. Pokiaľ ide o pani Sargentini, áno, Nikto nežiadal eh, opravu eh, prenesených údajov. Na webovej stránke AGS je veľa eh, materiálov a informácií, pokiaľ ide o transparentnosť. A to je dostupné verejnosti aby bolo možné používať e, tieto nástroje pre všetkých pasažierov. Pani Sargentini, vy ste sa pýtali na vyjednávanie, na rokovania. Musím povedať, že iba jedno rokovanie je otvorené a to je rokovanie s Mexikom. A komisia opäť získala mandát na toto rokovanie v roku 2015. E, rokovania však boli pozastavené a čaká sa na stanovisko súdneho dvora Európskej únie. Prebiehajú tu neformálne diskusie, dali sme jasne najavo, že rokovania nebudú prebiehať, kým nebudeme mať stanovisko súdneho dvora a posúdenie tohto stanoviska. No a potom, pokiaľ ide o medzinárodnú železničnú dopravu, smernica PNR nepredpokladala iné dopravné prostriedky. Je pravda, že sú isté členské štáty, ktoré neformálne pracujú na posúdení, či je to potrebné. Komisia momentálne nekoná v tejto oblasti a tešíme sa na výsledky aktivít členských štátov a až keď uvidíme tieto výsledky posudzovania v členských štátoch, tak posúdime úmernosť a nevyhnutnosť takéhoto opatrenia SOFI. Naozaj by som chcela dostať isté vysvetlenie teraz v písomnej podobe pretože a pokiaľ ide o tú zastrašujúcu dohodu, tak e, sa bude vzťahovať na PNR a TFTP a mám pocit, že ste práve povedali opak. Ide o to, že časť e, celej e, tejto konštrukcie bolo zrušenie výnimiek v akte pre zachovanie súkromia pre prípady PNR a TFTP. Neviem, či to Američania naozaj urobia, ale komisia písomne, naozaj písomne e, povedala, že to takto bude. A teraz e, za každým, keď sa snažím e, venovať tejto téme, pýtať sa na to, či už písomne alebo úsne, tak je to celé zahmlené. Tá odpoveď je celá zahmlená, ako keby komisia sama nevedela, čo robiť. Takže naozaj by som veľmi ocenila keby som mohla písomne dostať jednu odpoveď od komisie a nie rôzne odpovede od rôznych generálnych riaditeľstiev, od rôznych komisárov. Chcem dostať jednu odpoveď, jedno vysvetlenie, kde sa teraz nachádzame. Zastrašujúca dohoda, súdne opravné prostriedky a akt o zachovaní súkromia. Je to možné? Nuž, veľmi stručne Pani Sipal, musím sa e, ospravedlniť, ak som sa zle vyjadrila, pokiaľ ide o PNR a o hľadanie PNR. Mm, musím povedať, že pokiaľ ide o hodnotenia, e, dostali sme informáciu, že USA má niekoľko informácií, e, ktoré dávajú, dali členským štátom o možných zločincoch, ale otázkou je, a to som sa nikdy nedozvedela, čo členské štáty urobili s týmito informáciami. Urobili vôbec niečo? E, prebehlo nejaké e, trestné vyšetrovanie na základe týchto informácií? Som si celkom istá, že som nepočula nič, čo by e, robili parlamenty členských štátov v tejto súvislosti. Ja sa teda pýtam, aká je to efektívnosť. Využívame vôbec tie údaje a kontrolujeme, či je za tým niečo? keď nám z USA dávajú informácie, alebo jednoducho tie informácie sa hodia do nejakého veľkého koša, nikto sa na to nedíva. Marie Kristín, naozaj veľmi rýchlo. E, pardon, ja som ešte nevystupovala vôbec, pán predseda. Chcela by som nadviazať na odpoveď, ktorú ste poskytli pani z Argentiny. Ja som totiž zaznamenala tú istú reakciu keď som vás počula, vyjadrili ste sa, že nie je žiadosť o prístup k databáze a nie je tu žiadosť o, o, o opravu. Teda znamená to, že všetko je v poriadku, alebo nemali by sme si položiť otázku, či je tu ešte stále problém, keďže to bola jedna z hlavných obáv, keď sa dohoda uzatvárala hľadiska informácií a tiež z hľadiska toho, či občan má možnosť dozvedieť sa, aké tam sú informácie a tiež, ak sú nesprávne, tak ich opraviť. Aké záruky teda máte v tomto smere k dispozícii? Ďakujem, Luigi. Pani Intfeld, vám môžem povedať, eh, celkom ste chápeme, eh, že máte pravdu. Celkom ste dostanete odpoveď celkovo od komisie, ako totiž uvádzate veľmi správne. Je to veľmi zložitá otázka, ktorú e, pokrýva viacero oddelení v komisii. Celkom iste však odpoveď dostanete. Čo sa týka vyjadrenia pani Sipel, a teda reakcií o členské štáty, My nemáme informácie o tom, či členské štáty využili alebo ako využili tieto informácie. Myslím si, že čoraz viac e, v e, naplňaní smernice o PNR v tomto procese komisia zohráva významnú úlohu a čoraz e, viac spôsobov času budeme e, schopní mať e, dostatočné poznatky, aby sme na to dokázali odpovedať. Ministerstvo pre vnútro a bezpečnosti v Spojených štátoch amerických poskytuje informácie sem informácie, ktoré sú k dispozícii na, na letiskách, tiež na internetovej stránke, sú k dispozícii všetkým cestujúcim. My sme formálne sa na to pýtali a Tiež sme videli priamo tieto dokumenty a bolo nám povedané, že žiadni cestujúci tieto nástroje nevyužili, ktoré sú však e, e, im k dispozícii. Ďakujeme pekne, Luigi. Chcel by som sa poďakovať Luigimu, všetkým účastníkom. Máme za sebou náročný týždeň. Chcem sa poďakovať aj všetkým našim spolupracovníkom. Vy samozrejme nemáte na výber, vy tu musíte sedieť tak či tak. Ale napriek tomu ďakujem vám všetkým úprimne. Máme za sebou ťažký týždeň. Ďakujem kolegom poslancom. Podľa sa nám absolvovať veľmi nabitý program tento týždeň. Bude to veľmi podobné opäť na budúci týždeň a opäť potom ďalej. Všetkým vám želám príjemný víkend a šťastnú cestu domov, ak niekam cestujete.